ustúpiť ani pokročiť v nejakých zásadných veciach. A preto e, sa pýtam komisii, pýtam sa vás, prečo ste dali Pekingu voľnú ruku? Prečo e, e, ich necháte viesť celosvetovú kampaň proti demokracii. Ľudu Hongkongu bol prislúbený vlastný systém samozprávy a Čína nedodržuje svoje sluby cez schválenie medzina- bezpečnostného zákonu nemôžeme jednoducho vydávať vyhlásenia a podporovať demokratické sily Hongkongu. Musíme naše slova podložiť činmi. EÚ sa snaží mať svoju vlastnú stratégiu EU Čína. Ja nesúhlasím s niektorými vyjadreniami, ktoré zaznievajú z Washingtonu. Ale tak ako kedy si povedala Margaret Tečrová, keď sa E, vydáme na cestu a ostanete stať uprostred ceny, cesty, znamená to, že vás zrazia autá z oboch strán. Kam sa teda chcete vybrať a kde sa chcete postaviť? Ďakujem pekne. Slovo dostáva Vilenueva Ruiz na minútu. Ďakujem. Včera v tomto parlamente sme hovorili o smrti Georgea Floyda, musíme počúvať a musíme počúvať e, aj tie rasistické pripomienky. Počuli sme včera, že 20 tisíc úmrtí v e, oblasti Stredozemného mora. Európska únia musí si spraviť svoju úlohu, musí zabezpečiť ľudské práva tu, doma a zabezpečiť to, aby aby sme chránili všetkých George Floydov po celom svete, musíme posilniť vládnu štruktúru, aby sme mali zahraničnú politiku, aby sme mali sankcie proti tým, ktorí porušujú základné práva. V Hongkongu každý by mal mať právo na mieru, milovný a mierový protest pod, pod písali sme deklaráciu, ale musíme spraviť aj niečo viac. Musíme prekonať eh, Trumpove či britské deklarácie a musíme diskutovať o kľúčových veciach, ale aj o rozdieloch, o spoločnom a rozdielnom. Všetci vo svete potrebujú viac ako len voľný obchodný styk, ktorý potlača ľudské práva. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Karl Puždemon na minútu. Ďakujem pekne vážený vysoký predstaviteľ. Eh, Čína by mala rešpektovať Hongkong. Rešpektovať Hongkong znamená rešpektovať medzinárodné právo a predovšetkým právo na seba určenie. Ak, ak necháme Čínu rešpektovať Hongkong, donútime rešpektovať všetkých vo celom svete, rešpektovať ľudské práva a budeme chrániť napríklad aj Ugurov, ktorí sú momentálne stíhaní nábožensky e, a etnicky. Ak však sa nám nepodarí e, toto dosiahnuť, ak bude EU iba rozprávať a ukazovať sa na fotografiách, akú diplomáciu robí a zároveň nechá Čínu ako ekonomického partnera robiť si, čo chce, tak tie diskusie nebudú o princípe jedna krajina, dva systémy ale EÚ opäť raz ukáže, že má dvojtý meter. Dovolte mi povedať, že ja moc neverím tejto diplomácii, ktorá ukázala, že je neschopná odolať čínskému tlaku. Pán Jozef Borel, ja e, sa však rád nechám vami prekvapiť. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Andreus Kubilius na minútu. Vážený pán predseda, vážený pán Borel, samozrejme odsudzujeme to, čo robia čínske orgány, ako bojujú proti demokracii a ako nedodržiavajú svoje medzinárodné záväzky v Hongkongu. Samozrejme, stojíme bok po boku ľudu v Hongkongu a bránime ich práva, ich autonómnosť. Samozrejme, že EÚ by malo vyvíjať silný tlak na Peking, vyvinúť silný tlak na Peking budúci týždeň, ale sú tu určité paradoxy e, v konaní čínskych orgánov E, snažia sa znižiť, dem, zničiť demokraciu v Hongkongu a to svedčí o tom, že sa boja nejakého malého ostrovčeka demokratického. Väčšinou slabé orgány ukazujú na to, že majú strach. A to mi pripomína to, ako padol Sovietský zväz. Sovietský zväz presne padol preto, že to bola slabá sila a obávali sa demokracie. Číňania sú obozretní a múdri a Čína si zaslúži byť medzi globálnymi lídrami, ale musia sa naučiť nebať sa demokracie. Musia sa naučiť, ako žiť demokraciu v Hongkongu a v Taj- Tajvane. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Mick Wallace na minútu. Americký senát jednoznačne, jednomyselne v novembri schválil akt, ktorý má chrániť americké e, podnikateľské záujmy. Avšak žiaľ, e, e, protestanti vo Washingtone majú antiliberálne protesty a sú tu antičínske protesty plné xenofóbie a rasizmom táto e, meniaca sa mašina e, v Číny e, v podstate spravila to, že protestanti v Hongkongu dostali milióny a boli v podstate zmanipulovaní. tu sa ohrozujú protestanti po svete, v uliciach. je tu najviac pracujúcich detí v celom svete. sú tu takí otroci, ako boli v roku 1850 v Amerike. Toto je v podstate naša tretia diskusia na plenárke o Hongkongu. Kedy budeme však diskutovať o Jemene? Mali by sme prestať e, konečne sa podriadovať e, americkej vláde, ktorá e, nedodržuje žiadne práva. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo Antonio López Isturis na pol druhá minúty. Poprosíme o mikrofón. Ďakujem pekne. Ja si tak zamýšľam, že čo tu robíme. Hráme sa na Nostradamusa. E, už predpokladáme vopred diskusie na tému Izraelu, ktoré ešte ani neprebehli. Prečo tu dnes hovoríme? Prečo diskutujeme o Izraeli? E, extrémni lavičiari a komunisti toto zorganizovali. E, socialisti, zelení a extrémni lavičiari majú iný postoj. E, alebo rozlišujú medzi politickými otázkami a leteckými otázkami, keď riešia dohodu o letectve. Diskutujeme dnes o tom, pretože sú, ľudia sú akoby posadnutí Uh, mali by sme hovoriť o Čile. Čile už dlho nie je diktátorstvom, zatiaľ čo Venezuela je diktátorským štátom. Ja nechápem, prečo riešite otázky demokracie v Izraeli. Zmente názor, zmente tému, zmente diskusiu. Uh, E, ako povedal pán vysoký predstaviteľ, hovoríme tu o niečom, o čom by sme nemali diskutovať, pretože sa to neudialo. Môžeme o tom hovoriť, ak sa to udeje. Môžeme, ale tu hovoríme o údajnej, predpokladanej, možnej anexácii, ale ku ktorej nedošlo. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Maria Arena na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda. A trošku som sa v tom stratila, pretože som si pozerala výsledky hlasovania zo včera o leteckej dohode e, s Izraelom. A trošku som sa v tom stratila, pretože sa pýtam, či naša inštitúcia dokáže ešte chrániť, brániť multilateralizmus. E, mnohí kolegovia sa tu vyjadrujú, hovoria o určitej štátnej správe, hovoria o nich, že oni ničia multilateralizmus, ale to včerajšie hlasovanie mnohí poslanci si ani nepoložili otázku, či rešpektujeme multilateralizmu a rozhodnutia multilaterálne alebo nie. Takže moje vystúpenie e, nesúvisí s vašim názorom, pán Borel, pretože vy ste prijali podľa mňa odvážne rozhodnutia ohľadom e, izraelsko-palestínskeho konfliktu, ale kladiem si otázku, aká je naša inštitúcia a aké sú naše kapacity. Nemáme dvojitý meter? Nehovoríme dvojako, na jednej strane hovoríme o Číne, o Rusku, ale keď hovoríme o e, izraelsko-palestínskom konflikte, tak ako by sme sa nedokázali rozhodnúť, nevedeli rozhodnúť niečo, čo sa mimochodom rozhodla na medzinárodnej scéne. Takže, pán Borel, prepačte, som v tom nejaká zmetená, nerozumiem tomu, ale myslím si, že tá otázka sa vracia k nám, do nášho parlamentu. Ďakujem pekne. Natali Luazo na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som dnes chcela vyjadriť e, silnú obavu Áno, e, koaličná dohoda e, viedla k tomu, že Izrael pripravuje anexovať časť e, západného Jordánu. Je to nezákonné, je, bude to nezákonné, bude to nebezpečné, je to prejav sily, je to akoby otrávené ovocie. Máme rozdielne názory, ale zdá sa, že nás spája istota. Istota v tom, že to, že niekto silný, neznamená, že má právo na všetko. E, koalícia sily nemôže jednoducho znamenať, že ten silnejší má vždy pravdu. E, mám veľké priateľstvo pre Izrael, ale priateľstvo znamená aj povinnosti a dúfam, že izraelská demokracia, izraelskí demokrati sú múdri a keď sme videli, ako v roku 2003, ako sa Američania pustili do vojny v Iraku zo zlého dôvodu, do vojny, ktorá mala toľko negatívnych dôsledkov, treba si dať pozor. Dať pozor. Úlohou priateľa nie je byť ticho, úlohou priateľa je upozorniť priateľa, ktorý sa púšťa do niečoho nerozumného. My v Európe vieme, ako udržať mier e, vy v Izraeli ste pri moci, využite túto moc preto, aby ste spravili mier. Spomente, si čo, spomente si, čo povedal Icak Rabin, len silný národ dokáže uzavrieť mier s nepriateľmi. Vy ste silní a buďte preto spravodliví. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz dostane slovo Ernest Roberto Utasun. Ďakujem pekne. Samozrejme, anexácia, ktorú vyhlásil Izrael, je veľkým porušovaním ľudských práv. Sme tu, pretože nechceme, aby k tomu došlo. Nechceme, aby sa porušovalo medzinárodné právo. Možno vás to nezaujíma, ale väčšina členských štátov EÚ sa zaujíma o obhajobu medzinárodného práva. Preto bolo včera chybou, že sme neodložili hlasovanie o leteckej dohode s Izraelom, pretože ak toto prejde bez akýchkoľvek dôsledkov, potom aký signál vysielame smerom na vonok? Ako obhajujeme multilateralizmus? A ako EÚ, takisto si myslím, že toto je dôležitý okamih e, hovorili sme o tom, že hlas EÚ a sila EÚ musí by, musia byť ešte silnejšie. Ak nastal nejaký okamih, kedy musíme pôsobiť ako silný, je to práve teraz, pretože ak Izrael príjme toto rozhodnutie, bude to mať závažné dôsledky. Ja som veľmi rád, že EÚ diplomati sa vyjadrili jednoznačne a že ak e, sa tento plán Izraelu zrealizuje, že budeme reagovať. Teraz sú tu diplomatické snahy na všetkých úrovniach, ktoré chcú zabrániť tomu, ale ak, ak tomu dojde, Izrael musí vedieť, že to bude priniesie zo sebou aj dôsledky a že naše silné vzťahy, úzke vzťahy Izraelu budú prehodnotené. Musíme e, vystupňovať naše úsilie a podporiť aktivity OSN a Bezpečnostnej rady OSN, ak k tejto anexácii dojde, e, tak aby to OSN odmietlo, pretože zdá sa, že to je naplánované na 1. júla. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Pavla Borkia na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán vysoký predstaviteľ. E, ja súhlasím s kolegami, že potrebujeme reagovať na túto neočakávanú vojenskú situáciu a návrh legislatívy, ktorá návrh legislatívy, ktorý je v demokratickom procese schvalovania v parlamente. Ja som prekvapený, že je tu akosi kľud v Bruseli. Zabudli sme na to, ako demokracia funguje. Napríklad, ak nejaký suverénny štát sa pripravuje zmeniť proces rozhodovania e, inštitúcia, ktorá je za mierový plán na Blízkom východe, Izrael a Palestína. Takto Európa e, pomáha len ľuďom e, a podporuje ľudí. Musíme mať ambíciu, ale musíme mať aj schopnosť tú ambíciu zrealizovať. Bez tej schopnosti to je o ničom. A my sa nemôžeme vzdať našich snách, podľa mňa. Ďakujem. minút. Jan Rujsen na jednu minútu, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Opäť raz mnohé strany napadajú Izrael, hoci izraelské plány vyzerajú úplne inak ako to, o čom tu hovoríme. Je to oveľa komplexnejšie. Nezabúdajme, že hovoríme o oblastiach, ktoré sú súčasťou palestínskeho mandátu na založenie národného židovského štátu a ktoré okupovala Palestína, kde takisto na týchto územiach prebiehala obranná vojna. Tieto územia nie sú nič jednoducho definovateľné a to sa ťahá až dodnes. Anektovanie a násilie, porušenie medzinárodných zákonov samozrejme sú diskutabilné a EÚ však robí chybu, keď sa jednostranne pozera iba na jednu stranu krízy, namiesto toho, aby skutočne zohralo úlohu v konflikte medzi Izraelom a Palestínou. Prosím vás, e, odstúpme od tohto jednostranného názoru a radšej konajme ako prostredník v konflikte, e, zohľadňujúc obe strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostáva slovo pán Pineda, minúta a pol. Ďakujem pekne za slovo, pán Borel. Na začiatku februára ste povedali, že anektovanie palestinského územia Izraelom by s opozíciou EÚ sa nemohlo udiať. Bol som v Palestíne predtým, než vypukla kríza COVID-19. A toto anektovanie sa deje nenápadne krok po kroku, bez toho, že by EÚ na tieto drobné krôčiky reagovala. To, čo urobil Izrael, je doteraz to najhoršie, čo urobil. Takéto anektovanie pred Jordánska a časti údolia rieky Jordán. Majú plán, ktorý už celé 10 ročia e, sa snažia uskutočniť a keď tvrdíme, že chceme riešenie dvoch štátov, spýtajme sa, čo vlastne robí EÚ, či naše tlačové vyhlásenia sú len fantasmagóriami a nevieme ich podporiť činmi. Pán Borel, môžem sa vás niečo spýtať? Na čo čaká EÚ? Prečo nechce uznať štát Palestína? prečo sme zrušili asociačnú dohodu s Izraelom, použijúc článok 2? A prečo dovolíme Izraelu, aby napriek tomu sa zapájal do všetkých európskych záležitostí? Prečo nezakážeme, nezakážeme dovoz izraelských výrobkov z e, ilegálnych osad? Ríša môže existovať iba ako ríša ľudských práv a právneho štátu. Ďakujem. Ďakujeme vám. A teraz dostáva slovo Evin Insir na jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán Borel, kolegovia z EPP sa asi čudujú, čo tu dnes robíme. EPP však o anektovaní nehovorilo, nič s ním neurobilo a teda socialisti a demokrati sa postavili na čelo tohto tejto aktivity a hovoria o anektovaní. Ak by sme dovolili toto anektovanie, aby prebehlo, bolo by to, bol by to obrovský úder mierovému procesu a riešenie dvoch štátov by bolo nemožné. Podkopalo by to situáciu, ktorá teraz existuje a posilnilo by to polarizáciu a násilie v tejto oblasti. Anektovanie je porušením medzinárodných zákonov a je to porušenie článku 2 asociačnej dohody EU-Izrael. Niektorí ľudia hovoria, že to je Trumpov plán, a pokračovanie expanzie Izraela na ďalšie okupované územia. Ja by som však povedala, e, pán predsedajúci, pán vysoký predstaviteľ komisie, aké kroky robíte, aby sme ukázali, že my sme región, ktorý stojí za ľudskými prácami aj u nás, aj na celom svete. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz na záver tejto spoločnej rozpravy o troch témach a to dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, záležitosť Hongkongu a záležitosť možnej izraelskej anexie pred Jordánska, dostane slovo vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a podpredseda komisie Joseph Borrell. Nech sa páči. Ako dlho môžem hovoriť? 10 minút. 5 minút, 5 minút, prepačte. No, 5 minút. Nie som si istý, či za 5 minút môžem odpovedať 33 ľuďom, ktorí sa tu pýtali, položili otázky, takže asi vám za tých 5 minút neposkytnem komplexné odpovede, hoci by som rád. Je pre mňa radosťou zúčastňovať sa na takejto rozprave, ale bolo by naozaj fajn, keby som mal viac minút na odpovede. Ale pokúsim sa o maximum. aj k Izraelu, aj k anexii. Sme si vypočuli rozličné názory. Môžem k tomu povedať len toľko, že 25 z 27 štátov EÚ si myslí, že to je proti medzinárodným zákonom. Možno sa mýlia, ale 25 z 27 EÚ si myslia a jasne podporili e, vyhlásenie, že krok Izraelu je proti medzinárodným zákonom. Prečo o tom teda teraz hovoríme? Snažíme sa, aby plán izraelskej vlády sa nepodaril? Plány izraelskej vlády sú predsa verejné, sú súčasťou koaličnej dohody. Všetci o nich vieme. Počul som priame vysvetlenia zahraničných ministrov. Napríklad nemecký minister zahraničných vecí dostal priamo túto informáciu z Izraelu. Nemôžeme teda predstierať, že sme nevedeli, že sa na takýto krok Izrael chystá. A čo tu robíme? Robíme všetko možné, aby sa to nestalo. Aby sme nečelili ťažkej situácii neskôr. Prečo? EÚ neuznáva palestínsky štát, pretože EÚ nemá právomoc na uznanie čohokoľvek. To musia uznať jednotlivé členské štáty. Tie sa musia rozhodnúť, či uznávajú Palestínu. Aké opatrenia príjmeme? Nepredbiehajme udalosti. Pokúsme sa nastaviť tieto opatrenia, aj keď neexistuje jednomyseľné stanovisko EÚ. Keby som vedel zabezpečiť takéto jednomyselné stanovisko, bolo by to výborné, ale ak nebude to možné, nebudeme môcť vyhlásiť, že to je pred tým medzinárodným zákonom. Tak, čo sa týka Hongkongu a Číny, eh, súhlasím s vami skutočne dôsledne, že medzinárodné dohody musí, musia sa rešpektovať. Systém na ktorom sa Británia e, dohodla s týmito krajinami, sa bude, táto dohoda sa bude uznávať, rešpektovať. Ďalej sú tu veci, ktoré súvisia s našimi vzťahmi s Čínou, o ktorých sa bude hovoriť na nasledujúcom samite. O niektorých z nich ste hovorili, naznačili sme ich vy i ja, ale dôležitá vec, ktorá tu opäť, opäť zaznievala, myslím, že pán Butik Kofer a ďalší povedali a správne, že kríza spôsobila to, že EÚ je teraz na čele boja proti COVID-19. USA sa stiahli z takejto liderskej pozície a EÚ bojuje proti pandémii, máme bilaterálne riešenia. Áno, takáto je dnes situácia, je to tak. Verím, že Európska únia nesmie ignorovať situáciu a musí obhajovať tú správnu vec. Keď hovoríme o strategickej autonómii, súvisí to s tým, o čom ste hovorili, že závisíme na dodávkach e, liekov. Takisto máme závislosť e, od týchto dodávok, ktorá je oveľa vyššia, ako sme predpokladali. A strategickú autonómiu musíme posilniť, podporiť musíme zároveň dodržať svoje princípy, svoje kľúčové hodnoty. To neznamená, že sa máme od nich vzdialiť, ale musíme jasne zadefinovať našu víziu. Či sa nám to páči alebo nie, nie vždy súhlasíme s USA. USA unilaterálne niekedy príjmu také rozhodnutia, ktoré nezdieľame. A keďže nezdieľame toto rozhodnutie, nemôžeme stáť po boku USA v tejto veci napríklad to urobili, e, čo sa týka Medzinárodného trestného súdu. Takže dúfam, že Európsky parlament súhlasí s takýmto postupom. E, nehovoriac o tom, že transatlantickú jednotu treba zachovať do maximálnej možnej miery, pretože máme rovnaký politický systém. S Čínou je to inak. Sme rivali, nemáme tie isté politické systémy. To však neznamená, že musíme byť e, rivalmi s Čínou vždy a v každej jednej veci. Sú niektoré dôležité záležitosti, v ktorých musíme konať spoločne, ak máme dospieť k súladu, k dohode. Keby som povedal, aby zdvihli ruky tí, ktorí sú za zbranie, asi by sa žiadna ruka nezdvihla, lenže konflikty na svete sú a tieto konflikty sa riešia zbraňami. Na budúce, keď teroristická skupina napadne dedinu v Mali a zabije všetkých obyvateľov puškami, pošleme ich, im text rezolúcie, kde sa bude žiadať, aby s tým prestali? Podľa mňa je efektívnejšie zabezpečiť, aby príslušné obranné sily v danej krajine, v Mali, mali nevyhnutné prostriedky na obranu. Ďakujem. Eh, Ďakujeme veľmi pekne, pán eh, vysoký predstaviteľ únie pre zahraničné veci. Týmto končí naša spoločná rozprava. Hlasovať sa bude o týchto troch témach e, COVID-19, Hongkong a izraelská anekcia zajtra Takže naša spoločná rozpráva sa k tomuto, týmto trom témam končí. Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorý e, oznámim o chvíľočku. Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vítajte, vážené kolegyne, kolegovia. Kým začneme s ďalšou rozpravou, budeme hlasovať o 11.45 dnes rovnak Rovnaký hlasovací postup sa použije tak ako včera. Bude to menovité hlasovanie a výsledky e, záverečného hlasovania budú aj publikované. Vysvetľovania k hlasovaniu sa zasielajú písomne a ak sa niekto má e, potrebu vyjadriť, môže sa vyjadriť 140 slovami. Teraz sme otvorili informáciu o tom, že od 11.45 sa začne hlasovanie až do 14.40. Takže toľko k hlasovaniu informácie. Pokračujeme s rozprávami. Ďalším bodom na programe je vyhlásenie Rady a komisie o boji proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu. Stručne by som chcela eh, predoslať, že toto nebude spontánna rozprava, teda nepripustím prihlásenie sa postupom modrej karty. Začneme pani Brňak z vážený poslanci, poslankyne. Táto mimoriadná kríza sa zhoršila infodémiou, okrem pandémie. Zaplavení sme nepravdivými a pokrútenými informáciami, ktoré nie sú len dezinformáciami ako takými, ale aj ohrozujú životy ľudí. Aby sme sa týmto ohrozeniam postavili, hovorí predstaviteľka rady, rada sa podujala na úzku spoluprácu medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi a sociálnymi platformami. Existuje v rade konsenzus, že treba efektívnejšie sa postaviť dezinformáciám bez toho, aby sme ohrozili ľudské práva ľudí. Musí to byť silná a koordinovaná akcia ktorá zachová demokratické hodnoty, vrátanie slobodu vyjadrenia sa a slobody médií. Všetky inštitúcie, členské štáty a občianská spoločnosť apelujeme na nich, aby bojovali proti tejto infodémii. Inštitúcie už urobili veľa v spolupráci s členskými štátmi. Externá služba pre vonkajšiu eh, rozhodla o systéme výstrach minulú jeseň, kedy je možné dezinformáciu vysledovať, vystopovať. Tento komplexný prístup na všetkých úrovniach sa vysporiadáva s výzvami, ktoré dezinformácie predstavujú. Ide o monitorovanie, analýzu dezinformácií a manipulatívnych e, tvrdení, takisto ochranu údajov pluralistických médií, profesionálneho e, žurnalizmu a zvyšovanie osvety medzi občanmi. Inštitúcie EÚ a členské štáty by naďalej mali pokračovať v spolupráci so sociálnymi platformami, aby bolo možné navodiť zodpovednosť za to, čo sa publikuje e, v rámci týchto dezinformácií. Nedávne vyhlásenie k dezinformáciám o COVID-19 takisto pomohlo dať fakty na správnu mieru a vyjadriť sa k dezinformáciám o ochorení COVID-19. Takisto sa tu navrhovali ďalšie kroky. Predsedníctvo rady berie veľmi vážne tieto dezinformácie o chorobe COVID-19 a podporujeme úzku spoluprácu medzi členskými štátmi agentúrami, ustanovizňami, inštitúciami, napríklad e, VHO. 28. januára sme aktivovali integrovanú odpoveď na politickú krízu a zahrnuli sme tam aj pandémiu COVID-19. Tam sa zhromažďujú príslušní odborníci v odbore zdravotníctva, e, civilnej ochrany a ďalších relevantných e, odvetví. A veríme, že dezinformácie naozaj rozvracujú, rozvracajú opatrenia a spomalujú spomaľujú vynachádzanie vakcín a iné opatrenia. Treba, aby sme sa postavili takýmto hybridným hrozbám na sieti, tak ako sme sa vyjadrili vo Eh, videokonferencii nedávno. Vírus tu ešte s nami nejaký čas bude. Všetci musíme spolupracovať, aby sme boli bdelí, aby sme posilnili všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, všetky opatrenia aj v rámci EÚ, aj za hranicami. Dezinformácie o ochorení COVID-19 sa šíria aj vo východnom a južnom susedstve EÚ a na Západnom Balkáne. Lídry EÚ a partnery zo Západného Balkánu sa na stretnutí dohodli posilniť spoluprácu a vyjadriť sa k dezinformáciám a ďalším hybridným hrozbám týkajúcich sa COVID-19. Na začiatku som povedala, že boj proti dezinformáciám je niečo, pričom netreba zabúdať na rovnováhu. Občania musia mať zachovanú slobodu prejavu, takisto médiá sa môžu slobodne vyjadriť E, jadrovať. Tieto bezprecedentné okolnosti COVID-19 viedli mnohé štáty k tomu, že prijali ďaleko siahle opatrenia veľmi rýchlo, ktoré ochránili zdravie občanov. Mnohé tieto opatrenia mali významný dopad na základné práva, na demokraciu, na právny štát. Preto treba zabezpečiť ich proporčnosť, objektívnosť, treba ich obmedziť v čase a tematicky a podrobovať ich dohľadu. Opatrenia, núdzové opatrenia e, nesmú byť použité ako podmienka na cenzúru alebo na porušovanie ľudských práv je veľmi dôležité, aby vláda podporovala prácu nezávislých médií, ktoré sú zásadným spojencom v boji proti COVID-19. Demokratická diskusia, sloboda médií a úloha občianskej spoločnosti vyžadujú osobitnú pozornosť. Podporovanie týchto eh, hodnôt je pre radu kľúčové. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je naši, pre nás cťou, že tu máme dnes dvoch podpredsedov e, v rámci rozpravy a e, pán podpredseda Borel, pán podpredseda komisie e, Borel, aj pani podpredsednička Jurová sú tu medzi nami. Možno pán Borel by mohol začať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, je naozaj zrejme, že táto pandémia um, je čosi, čo sprevádza pandémia um, v oblasti informácií. Naozaj sme to zaznamenali, zaznamenali sme vlnu zavádzajúcich informácií a um, čoraz uh, zacielenejšie snahy o vplyv zo strany zahraničných aktérov. A takéto konanie môže naozaj uh, narobiť veľké škody aj e, v časoch, keď je ohrozené zdravie, infor, zdravie občanov, tieto, táto e, dezinformácie sú veľmi veľmi e, závažné. Nechcem nikoho obviňovať v tomto, ale um, nevždy všetko, čo robíme, um, pomáha. Často v takejto situácii môže e, byť podnecovaná trestná činnosť. E, zaznamenali sme to napríklad e, v Holandsku v marci 2020. Európsky lídry vyzvali komisiu aj vysokého predstaviteľa, aby boli prijaté úkony. A minulý týždeň týmto sme prijali toto spoločné vyhlásenie vo vzťahu k dezinformáciám e, v kontexte COVID-19 a venovali sme sa tomu aj e, s ostatnými kolegami a ešte toto oznámenie doplníme. A v tomto oznámení sa zhrňa to, čo Európska únia urobila na to, aby vyriešila dezinformačnú kampaň e, v kontexte krízy COVID-19 ciele, ciele e, boli rôzne, ciele tejto, týchto dezinformácií, takže posunuje to medzinárodný rozmer a táto informačná pandémia um, bol čosi, čo šírili aj e, štátni aktéry, aj iní ako štátni aktéry, e, ruskí aktéry šírili rôzne konšpirančné teórie a teda um, organizovali tieto dezinformačné uh, kampane narážali napríklad na nedostatok solidarity a koordinácie v EÚ a takto zasievali zmetok. Aj Čína sa na tomto všetkom podielala. Ruské zdroje e, sa týkajú spravodajstva, ale e, Čína bola v tomto tiež aktívna. Čínske zdroje propagujú eh, tento imič, eh, propagujú sa ako, ako lepší systém, ktorý lepšie zvládol túto eh, pandémiu a mm, teda obviňovala demokracie z toho, ako zvládajú alebo nezvládajú túto krízu. To sa týka aj mm, propagácie a šírenia rôznych informácií, ale je potrebné tiež vysvetliť um, túto situáciu a konanie EÚ. Taktiež je tu jednoznačné riziko, že vlády budú využívať túto pandémiu na to, aby obmedzovali základné práva a slobodu prejavu. Už o tom hovorili aj niektorí kolegovia poslanci. No a Európska únia jednoznačne musí k tomuto zaujať postoj. Čo sa však e, urobilo na to, aby sa zastavili a zamedzili tieto znepokojúce trendy? Mm, e, vydali sme rôzne oznámenia, komunikovali sme s aktéry v krajinách najmä západného Balkánu, vystupňovali sme e, úsilie v šírení informácií, vypracovávame pravidelné správy, delíme sa o svoje zistenia s, s členskými štátmi, s médiami, s aktérmi z občianskej spoločnosti a s inými. Európska služba pre vonkajšiu činnosť naozaj tvrdo pracuje E, v tejto oblasti. Dobre sme využili nástroje, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme riešili otázku informácií v tejto krízi. Ehm, využili sme e, systém, ktorý e, zapája všetky členské štáty a ehm, preukázalo sa, že ide o hodnotnú sieť a Mm, teda bol zriadený špeciálny priestor na to, aby sme si vymieniali informácie týkajúce sa, sa, eh, sa krízy a tohto ochorenia. Ehm, zlepšili sme aj svoju spoluprácu s so zahraničnými e, aktérmi aj v rámci e, Európskej 27 aj teda inú spoluprácu s organizáciami. Ďalej budeme teda posilňovať svoje konanie, e, budeme sa zameriavať na strategické otázky, na diplomatické pôsobenie v boji proti týmto dezinformáciám budeme sa snažiť zintenzívniť eh, svoju spoluprácu s rôznymi aktérmi eh, v oblasti občianskej spoločnosti, z médií a aj z iných oblastí. A teda chceme vytvoriť bezpečnejšie mediálne prostredie. No a na to máme konkrétny eh, program, ktorý má za cieľ posilniť mier a stabilitu a um, posilniť efektivitu v tejto oblasti a bojovať proti dezinformačným kampaniam. Mohol by som takto pokračovať ešte ďalej, ale myslím, že teraz už nastal správny čas na to, aby som odovzdal slovo o kolegyni Viere Jourovej, aby teda sa povenovala otázkam spolupráce na, na e, platforme pre sociálne médiá, teda aj iným aspektom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pán predseda. Teraz sa tešíme na vystúpenie pani podpredsedničky Jorovej. Vážení pani poslanci, práve sme od pána Borela e, počuli um, informácie o základných uh, parametroch a základné informácie o tom, čo voláme tzv. informačná pandémia, ktorá sprevádza túto, túto zdravotnú pandémiu, ktorej čelíme. No a práve preto sme sa rozhodli, že vypracujeme a schválime toto oznámenie, ktoré sa sa e, nazýva, pozrime sa na fakty e, také, ako v skutočnosti sú. uvádzame um, kroky, ktoré boli doposiaľ prijaté v tejto oblasti, pretože um, pri kríze v oblasti COVID sme nezačali od nuly. E, v boji proti dezinformáciám už sme mali aj plán. A, a taktiež sme vypracovali Ehm, zoznam jednotlivých krokov, ktoré treba ehm, urobiť. A riešime tu hlavne tri zdroje. Jednak ehm, zdroje, ciele aj e, to, čo zosilňuje túto dezinformáciu. Teda týmto trom aspektom sa venujeme. Jozef hovoril o o zahraničných zdrojoch. V tejto oblasti musíme byť asertívni, ale Musíme taktiež e, pracovať na strategickej komunikácii v tejto oblasti. Musíme zverejniť svoj príbeh o Európe, o, o podpore zo strany EÚ v koronakríze a musíme to vystupňovať a ne, nesmieme um, jednoducho ostatným umožniť, aby obsadili toto prostredie. Teraz ku e, jednotlivým kanálom komunikácie a šírenia dezinformácií e, chcem sa teda venovať najmä internetovým platformám vítam pri, prijaté opatrenia z ich strany, pretože naozaj silný záväzok je tu potrebný. A myslím si, že skutočne, že sme spolupracovali s platformami, že sme e, teda E, prakticky e, hovoril o týchto otázkach s týmito platformami, pomohlo v tejto situácii. Hovorili sme e, s nimi o tom, že budú propagovať linky na medzinárodné zdravotnícke organizácie a že budú, budú odstraňovať informácie, ktoré sú falošné, nepravdivé alebo ktoré uvádzajú prehnané ceny za určité produkty. Napríklad Google odstránil približne 80 milión miliónov eh, reklám súvisiacich s covidom. No a eh, toto bol len jeden z prvých krokov. Potrebujeme zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť. Občania musia vedieť, ako sa k ním informácie dostávajú a odkiaľ pochádzajú. Naše spoločné vyhlásenie vyzýva tieto platformy, aby vystupňovali svoje úsilie, aby každomesačne podávali správy o svojej činnosti na boj proti dezinformácii vo vzťahu k kríze COVID-19 aby podávali informácie komisii, verejnosti, aby si ľudia mohli prečítať to, čo sa odohráva v internetovom prostredí. Nož je to, je to celé o nás, je to o občanoch EÚ. Eh, e Ak eh, sa stretneme s klamstvom, nie je to, nie je to ani nové, ani eh, by nám to nemalo naháňať až taký strach, ale mne naháňa strach to, keď vidím, ako ľahko uveríme týmto klamstvám. Musíme jednoducho podporovať nezávislé a eh, transparentné médiá, musíme podporovať platformy na kontrolu eh, pravdivosti faktov. No a eh, komisia vo svojich dokumentoch tiež naozaj venuje mm, rozsiahlu, rozsiahlu kapitolu práve tomu, ako to budeme riešiť aj prostredníctvom vzdelávania a iných činností. My podporuje, budeme podporovať vyhľadávanie faktov a overovanie faktor prostredníctvom nedávno zriadeného observatória a monitorovacieho strediska. Tu sme vyčlenili 9 e, miliónov eur na výskumné háby v jednotlivých členských štátoch a tiež musíme hovoriť o slobode slova a prejavu v tomto kontexte, pretože je to jeden z našich základných princípov. Zákony, e, ktoré ktoré riešia túto otázku, sú príliš široko koncipované a um, tak môžu jednoducho narušiť e, mechanizmus zodpovednosti, ktorý je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Môže uh, stiažiť aj úlohu um, novinárov a môže narušiť slobodu prejavu. A toto nie je spôsob, ako Európa veci rieši. Je to dôležité uh, aby sa to riešilo pre, eh, pre demokracie, musíme mať pluralitné a, a slobodné médiá a musíme mať taktiež demokratické odolné eh, inštitúcie, ktorým občania môžu dôverovať. To chcem zdôrazniť, pretože podľa mňa je to naozaj eh, osobitný a mm, dôležitý prvok našich politík mm, Nepotrebujeme nejaké ministerstvo pre eh, pravdu. Eh, viete, že som pred rokom 89 žila v autoritárnom režime, kde bola len jedna jediná pravda a žiadne slobodné médiá. Sloboda prejavu je v našich demokraciách kľúčivá Rovnako ako e, v, v bežnom hospodárstve a bežnom prostredí, e, keď, e, keď teda máme voľnú hospodárskú súťaž, tak z toho majú prospech spotrebitelia a to isté platí aj pre um, um, voľnú hospodárskú súťaž médií. No a my ako Komisia pracujeme aj na akte pre digitálne služby, aj na e, aktuálnom pláne, kde sa e, teda venujeme práve takýmto informáciám a obsahu na internete. No a v tomto kontexte skutočne oceňujem to, že na to môžeme spoločne pracovať aj s výborom, ktorý ste vy v parlamente zriadili, pretože myslím si, že naozaj naša spoločná práca môže priniesť hodnotné e, plody. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. No a teraz si vypočujeme poslancov, pán Bilčík, nech sa páči v mene EPP. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, vážená pani predsed, predsedajúca. Táto COVID kríza eh, len poukázala na to, že mm, eh, akceptuje e, takéto šírenie informácie, že to môže narušiť naše demokracie. Musíme to riešiť systematickejšie, ale e, chcem e, poukázať na to, že je potrebné vystupňovať naše úsilie a na to potrebujeme naozaj prísnejšie a razantnejšie konanie vo vzťahu k Rusku a k Číne. Musíme naozaj vystupovať jednotne, pokiaľ ide o Čínu a Rusko, Rusko ako Európska únia, že plánujeme zachovať svoj spôsob života, ale nie je to len otázka zahraničnej politiky, potrebujeme naozaj robustné a silné e, mediálne platformy, ktoré umožnia e, šírenie takýchto pravdivých informácií, e, pravdivých informácií. Súhlasím s tým, čo povedala komisia, ale musíme riešiť aj otázku krízy a naozaj prijať aj jasné legislatívne opatrenia, ktoré zabezpečia to, že všetky platformy, sociálne, sociálne mediálne platformy budú naozaj transparentne informovať o svojom boji proti dezinformáciách. V záujme bezpečnosti bezpečnosti našich občanov. Všetci, všetkých nás tu v Európe musíme chrániť e, pravdu od klamstiev a e, brániť sa pred e, hoaxmi a novinárskymi kačicami a to sa nám podarí jedno, jed, jedine, ak budeme konať efektívne a spoločne v Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Bilčík. V mene Progresívnej aliancie demokratov pani Pirikaty. Šírenie Šírenie dezinformácií ohrozuje naše demokracie, poškodzuje naše hodnoty a ovplyvňuje aj naše záujmy. Ale počas pandémie ako povedala pani ministerka, tieto, tieto hodnoty a tieto informácie boli ohrozené. Mnohé mnohé e, zavádzajúce kampane, najmä z Ruska, z Číny, boli naozaj obrovské. Zasahovanie, interferencie e, a informačné vojny by nemali byť e, nikdy stratégiou ani v kontexte pandémie. To, čo spomínala komisia, je to ďalší krok k tomu, aby sme vytvorili naozaj dôraznú stratégiu v tejto oblasti. Európska Únia zažíva bezprecedentnú situáciu a to vyžaduje eh, bezprecedentné kroky. Eh, dnes mm, budeme eh, bojovať proti interferenciám, zasahovaniu a dezinformáciám a takéto konie je jediný spôsob, ako ochrániť naše demokracia. Európsky parlament je pripravený zohrať dôležitú vlohu v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Pani Pagazaur Tun Dua, ďakujem veľmi pekne. Máme tu šírenie dezinformácií a európske inštitúcie nereagovali tak efektívne, ako mohli a ľudia preto začali hovoriť o rôznych príležitostiach. Preto, prečo? Pretože e, je to príležitosť na narušenie právneho štátu a demokratických systémov. A um, tu e, práve do toho môže vstúpiť e, príslušná state, stratégia. Ľudia mm, sú často závislí od klamstiev a je tu e, nové bojové pole, e, internetové prostredie a e, práve konanie týchto dezinformačných aktorov oslabujú naše hodnoty a naše demokracie a práve, práve na to chcem dať dôraz. Musíme zabezpečiť naozaj neutrálne, neutrálny priestor na konanie a posilniť e, inštitúcie. Vojaci, ktorí e, bojujú za niečo, niekedy nevedia za čo konkrétne, ale my musíme k tomu priložiť svoju ruku. Kolegas, webe... E Vážení kolegovia, nachádzame sa na nebezpečnom mieste. Orgány hrozia tým, že zrušia v podstate základy západnej demokracie a európske komisári samozrejme hovoria o kčnom pláne boja proti disinformácii, o strategickej informačnej špecializovanej skupine, o systéme nahlasovania a dokonca aj e, sa obratili aj na súkromný sektor, aby bojovali proti tzv. dezinformácii. Tí, ktorí kontrolujú fakty, sa vyjadrujú takisto k informáciám a Samozrejme, kontroluje sa aj kto šíri tieto správy a tí fact-checkers, tí, ktorí kontrolujú fakty, budú mať z toho prospech. Samozrejme, stále menej sa verí tradičným médiám a klasickým e, stranám, takže ja by som povedal, zastavme konečne túto cenzúru, ktorú jednoducho len nazývame inak. E, sloboda prejavu by mala prežiť. Ďakujem pekne. Ďalej dostáva slovo pán Lagodinsky za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mal by nám byť jasné, že nikdy nebudeme mať nejaké zázračné riešenie, aby sme vyriešili všetky problémy s dezinformáciou. Ale e, sme politike a vieme, že naozaj neexistuje univerzálne riešenie na všetko, no mali by sme si jasne povedať, aké východisko. Východiskom je obhajovanie demokracie, nie poškodzovanie demokracie. A preto naša stratégia by mala byť holistická, mala by mať tri, tak, tri časti. Bojovať proti politickej propagande zo zahraničia. Po druhé, vychovávať a informovať spotrebiteľov internetu a tlač a po tretie chrániť osobné názory a, voľný prejav, a slobodu prejavu. Minulý týždeň sa poukázalo na v podstate také e, nebezpečenstva, ale aj výhody. Európske inštitúcie, tu som veľmi rád, že pán Borel to správne nastavil. Nehovorí iba o falošných správach, hovorí aj o diskusii a o boji toho tých rôznych prejavov. Ale nechceme skončiť v nejakej antidemokratickej pasci je tu napríklad informácie o covide v Maďarsku, potlačanie informácií e, v Polsku, e, Bulharsko a pres, e, v podstate prenasledovanie novinárov, ktoré len informovali o nedostatku. To všetko je súčasťou a mali by sme chrániť naše princípy. Musíme bojovať proti dezinformácii a musíme obhajovať demokraciu, nie ju ničiť Anonymita je dôležitá na internete. Anonymita chráni ženy, menšiny, opozíciu na internete a preto by sme nikdy sa nemali vzdať takéto možnosti. A ešte jedna vec, čo sa týka k osvete a mali by sme viac investovať do osvety a vzdelávania, učiť o spravodlivosti a hodnotových systémoch a nemali by sme krátiť viazočný finančný rámec rozpočet do 30 Mali by sme uh, E, sa venovať aj občianskej spoločnosti. Takto budeme chrániť demokraciu. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej. Pán Buxa Devil Alba má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, kolegovia. EU prežíva krízu dôveryhodnosti, bezprecedentnú krízu dôveryhodnosti od Brexitu. Niektoré inštitúcie si mysleli, že nám chýba kredibilita v dôsledku dezinformačných kampaní zo zahraničia. Dezinformačné kampane však neprichádzajú iba zo zahraničia, nie je to nič nové. Tu vždycky existovalo, vždy je to dôs, alebo asi súčasť moci. Už v Biblii sa dozvedáme o hadovi a o úlohe hadu, hada, čo spravil uh, s Adamom a s Evou. Takže mal tu byť cenzúra a koniec slobody prejavu. Ja mám veľké obavy z toho, že tí, ktorí budú kontrolovať fakty, nakoniec budú rozhodovať o tom, čo pravda je a čo pravda nie je. A to sú súkromné firmy, ktoré môžu mať finančnú podporu, ale majú svoje vlastné hospodárske záujmy. Kríza koronavírus nám ukázala, že ni- nikto nie je nezraniteľný a množstvo ľudí poskytuje dezinformácie. Čína, e, Svetová zdravotnícká organizácia, naša vlády, naše médiá e, presvedčili Myslieť si, že tento parlament poskytne pravdu je, je e, arogantné a nepredstaviteľné a nemali by sme si to dovoliť. Ďakujem pekne, pokračujeme ďalej. Pán Lagoz, ale nevidím ho tu, bol na zozname, takže ideme v poradí rečníkov. E, pán Tomač, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je zrejme, že počas celej tejto doby Navyše, okrem krízy koronavírusu, e, sme vystavení ďalšiemu šoku. Pandémie dezinformácie. Je to šok, musíme si to povedať rovno, pretože nemôžeme obchádzať pravdu v takejto situácii alebo v podobnej situácii. Falošné správy prichádzajú z Ruskej federácie v Rumunsku, Polsku, po balských krajinách, čo žijeme. My vieme, do akej miery je Rusko špecialistom na dezinformácie. Tieto útoky, pán Borel, sú veľmi tvrdé úroky na európsku súdržnosť. Tak ako ste povedali správne, Musím, vieme o tom a musíme konať, musíme reagovať